Okay. Dear colleagues or dear friends or what we could achieve together, I will re try to read. Takže milí kolegovia, ja sa pokúšam, um, chceli by sme to zhrnúť, to, čo sme tuto spoločne, o čom sa to spoločne snažili, a teraz z praktických dôvodov by som teda vás požiadal, aby ste si dali sluchadlá uh, na hlavu, na uši, pretože pretože budem hovoriť vo svojom rodnom jazyku. Vítam vás tu srdečne po prestávke a teraz si to pokúsime naplánovať tak, aby sme mohli zrealizovať ten post, tú poslednú, teda tretiu časť e, našej plenárnej schôdze. A pokúsime sa to zvládať do tak 12.30, 12.40. A našu schôdzu zakončíme tým, čo sa nám páčilo včera a síce vypočujeme si zbor. Teraz by som vám chcel pripomenúť, že ide o to, aby sme mali spoločný fototermín. To znamená, že keď skončíme, prosím vás, nebežte preč, ale práve naopak poďte dopredu, kde sa odfotíme. Vyzerá to tak, vlastne okolnosti vyzerajú tak, že nemôžeme pokračovať dlhšie ako do 13. Mám, máme tu veľa rečníkov na zozname. Pokúsim sa dať slovo každému, kto o slovo požiadal. Pevne verím, že to bude možné. Ale dôležité je, aby ste boli struční, lebo máme tu približne 15 rečníkov a každý bude hovoriť 3 minúty, bude to tak povedať nemožné. To znamená, že rád by som vás samozrejme oslovil vašim menom, je to zdvorilé, ale keďže nepoznám všetkých, je to pre mňa veľmi zložité tí, čo, čo tu sedíte, Libor a Izabel, poprosím, aby ste jednoducho akceptovali to, že vás vyvoláme podľa čísla, kde sedíte a potom, aby ste sa predstavili. No a teraz by som poprosil účastníka, ktorý sedí na mieste 510, aby vystúpil. Ja som sa rozprával s týmto účastníkom, ale žiaľ nespomínam si na meno, takže číslo 510, nech sa páči, máte slovo, poprosím, aby ste sa aj predstavili. Ne, det var so. Aha, takže nie. Dobre, takže potom osoba, ktorá sedí na e, čísle 329. Okay. No, nejak to asi dobre nefunguje. A teraz e, prípadne číslo 198. Chceli ste vystúpiť? Á, nech sa páči, máte slovo. Uh, good morning still. My name is Dr. Yvonne Thompson. I'm from... Dobré ráno, ja som z pani Thompsonová, som z Business Network African Caribbean africko-karibskej podnikateľskej siete a ja som bola v pracovnej skupine číslo 1 a chcela by som poďakovať spravodajcom za veľmi to, že, za to, že veľmi presne a hutne zhrnuli do toho, to, čo bolo povedané um, na pracovnej skupine do záverov, ale je tu niekoľko vecí, ktoré by som chcela ešte pripomenúť a bolo by dobre, keby boli zahrnuté a zdôraznené v záveroch. Týkali sa konkrétne využívania podnikania ako cesty k finančnej slobode a ako e, cestu z chudoby. A myslím si, že keďže pracujem v tejto podnikateľskej sieti, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme podporovali organizácie a podniky, a, a, aby podporovali aby si občania mohli vytvoriť vlastnú živnosť alebo zabezpečiť nejaké podnikanie, pretože to nielen zabezpečuje finančnú slobodu, ale prospieva to veľmi aj rozvoju tejto osobnosti toho jednotlivca. Um, pretože podnikanie môže byť, alebo ako cesta e, z chudoby je veľmi dôležitým faktorom, preto by som chcela niečo takéto, aby bolo zdôraznené aj v závere, záveroch potom ďalšia vec, e, ku ktorej som sa chcela vyjadriť ešte stručne, bola pripomienka, ktorú urobil kolega z Ekosoku o práci workshopu 3, tretej pracovnej skupiny, a to sa týkalo bodu 5, diskusie, kde ona navrhla, aby sme vymazali slovo čierny a ja s tým nesúhlasím, pretože ja si myslím, že termín čierny predpokladá, že všetky komunity by mali byť započítané. A keď, mm, keď ste akože mainstream, keď ste teda tomu hlavnom prúde, tak nemáte osobitný, osobitné zaobchádzanie. A pre mňa z mojich pozorovaní mi zriedkavo Vidím, že by boli biele rodiny e, e, na plagátoch s deťmi, ktoré žobrú. Takže ak ten rozdiel, je, ak je tá diferenciácia v tom, že či ste bieli alebo, alebo čiernym, tak tam určite malo by byť slovo čierny, black a dokonca by to ešte mohlo byť s veľkým písmenom B, black, pretože nehovoríme o, len o čiernych, ale hovoríme o farebných. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo na mieste 283. Máte slovo? Ste žiadali o slovo? Ah, merci, monsieur le président. Euh, je voulais juste faire part à la commission. Ja by som chcel Teda ja som členom delegácie mladých, mládeže Chcel som mm, doplniť ešte niečo, do, pretože som včera na pracovnej skupine na to zabudol. Chcel som navrhnúť, aby Európa preskúmala možnosť otvorenia hraníc pre tých, tú mládež, ktorá nespadá pod Erasmus program. Viete, máme tu Európsku dobrovoľníckú službu, Ehm, nemusí byť súčasťou cyklu Erasmus, ale, ale aspoň sa mohli zúčastniť v nejakej inej krajine, nejakej práce. To by bolo napomocné mladým ľuďom predseda. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánovi Bernardovi Rabkajovi za poslancov Európskeho parlamentu. Pani Bernardovej. Ja som nerozumela, že som dali, kde ste dali slovo mne, hovorí rečníčka. Eh, rečnička. Eh, vidím, že je to z mojej pracovnej skupiny, kde sa eh, tuto najviac pripomienok vyskytuje, či doplnení záverov. Nož, ale to vyjadruje, že my sme naozaj zodpovední E, a, ale všetko sa nám nepodarilo dostať do diskusí. E, súhlasím s tým, ale musím povedať, že to bola veľmi e, nabitá, hutná pracovná skupina. Veľmi ťažko sa to teda všetko zhrnie do, do dvoch strán. A ja teda sa pokúsim to povedať rýchlo, ale je škoda, že o niektorých návrhoch sa nedalo diskutovať dlhšie, pretože boli niektoré body, ktoré zároveň boli aj kontroverzné a preto bolo veľmi ťažké ich e, pretaviť do konkrétnych návrhov, e, za ktorými by naozaj potom aj bol aj konsenzus. Pretože ja som tuto e, som, som sa snažila pretlačiť návrhy, pretože ako spravodajkynia som sa snažila presadiť do, tej, do tých záverov všetky tie veci, na ktorým, ku ktorým som mala pocit, že existuje všeobecný konsensus, aby to neboli len moje nápady či moje myšlienky. Nože práca Mm, takisto sa tu, tu bolo povedané, že niektoré pracovné skupiny sa prekrývali, ako napríklad niektoré otázky boli podobné, ako boli pracovné skupiny skupine číslo 1, ale diskusie, ktoré my sme viedli a nie sú odrazené aj v správe či v našich záveroch, napríklad otázka európskeho sociálneho modelu vo vzťahu k chudobe, to si vyžaduje podstatnú dôležitosť. Potom ďalšia vec, um, alebo ďalšie, ďalšia oblasť sa týka charty základných práv, aby jednoducho žila aby jej bol vdýchnutý život, lebo diskutovali sme o tom na pracovnej skupine či na workshopu, že jednoducho to bolo jeden z praktických návrhov, aby Európsky parlament jednoducho zabezpečil implementáciu základ, charty základných práv a charty ľudských práv. A ja sa týmto otázkam v Európskom parlamente práve najviac venujem a to je, sú veci, ktoré, po ktoré by sme mali tlačiť. Ďalšia vec, ktorú som chcela zdôrazniť, je diskusia, ktorú sme mali k Čiernej Afrike. Myslela som si, že to bolo dôležité, a mali sme vyjadriť túto, e, túto konkrétnu vlastnosť alebo túto osobitnú, osobitnú črtu subsaharských obyvateľov. Nechceli sme to takto vyjadriť, ale je to určitá skupina čiernych občanov, ktorí majú svoje skúsenosti. Nechceli pretože čiže ja som nechcela teda povedať, e, použiť e, slovo, použiť slovo black community, teda čierna komunita, radšej som použila termín e, a subsahárska Afrika, pretože som mala po, po, pocit, že tento termín by možno, že bol neprijatý. Takže toto sú moje praktické pripomienky a myslím si, že musíme pracovať ešte na tomto trochu viac. Existujú určité veci, ktoré sú už takého detaľnejšieho charakteru, ale to potom by sme mohli potom to prepracovať pre konečnú verziu. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Teraz mám písomný požiadavku pána Charlieho. Pán Čoli. Bonjour, excusez-moi. En fait, je parle au nom de tous les élèves de la Sainte Femme. Dobrý deň. Ja budem teraz hovoriť tuto za skupinu E, študentov, preto sme si všimli, že celý čas tu hovoríte o chudobných ľuďoch a marginalizovaných ľuďoch. My sme s nimi pracovali, na, alebo pracujeme s nimi, navštevujeme ich. E, nič sa nezmenilo. Všetky tieto vaše návrhy sú len čisté slova prázdne. Tieto, e, títo osoby sa ocitajú naozaj v ťažkej situácii a nikto sa o nich nestará. A ja nechápem, že e, ľudia, všetci tí, čo pracujú, platia dane a tie peniaze, ktoré potom týmto osobám vezmete, sú, mali by byť použité účelne, čiže je treba prijať také riešenia, aby aj niečo zmenili. Ja, Predpokladám, toto bol vystúpenie, ktoré zaslúžil najväčší aplaus. A teraz poprosím zástupcu konferencia koncenzu, aby vystúpil. Je to zástupca Holandska. Kde sa nachádzate? Frik, nech sa páči. Mm, ťažko povedať, či tu vôbec tento človek je, ale ak tu je, nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči.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 by ste mi mohli povedať, ako eh, ste sa dopracovali k tomu, že stretnutie týchto 15 eh, osôb budeme považovať eh, za konferenciu. Konsenzus je známa metóda, samozrejme sú tam rôzne variácie možno ale 15 ľudí, ktorí budú dva dní sedieť a zaoberať sa dvomi otázkami, to zďaleka nie je pre mňa žiadna konferencia. Ako občan zúčastňujúci sa na Agore sa chcem od tohto dištancovať, od tejto konferencie, ktorá sa má konať a som proti tomu, aby ako výsledok Agory e, navonok bol, bola prezentovaná táto konferencia. Dúfam, že tlačová konferencia ktorá e, bude výsledkom tejto konferencie, nebude e, sa prezentovať ako výsledok zasadnutia Agory. To je všetko. Každopádne je to veľmi negatívne, keď si prečítam články o napríklad nedostatočnom záujme spoločnosti spoločnosti, o mládeži, ktorá e, nechce počúvať e, starších. Čo sa týka jednotky a štvorky, tam by som sa rád dozvedel, e, aké opodstatnenie k tomu máte, aké, aké dôkazy je. Teda mi ľúto, že som sa k tomuto musel prihlásiť o slovo, ale považoval som to za potrebné. Ako som už vravel, dôležité je tu viesť diskusiu, otvorenie a hovoriť o argumentoch za, ako aj proti. A teraz Gabriel Siliko, nech sa páči, máte slovo. Ste tu, Gabriela, alebo nie? But I'm, is it me? Where? Here. Som tu a mňa ste volali? Áno, áno. Možno je to ešte nejaká iná Gabriela. Dobre, tak ja som z aliancie, Európskej aliancie pre dobrovoľnú činnosť. Takže áno, ja môžem? Výborne, ďakujem pekne. Chcela som vystúpiť k tejto téme. Iste viete, že rok 2011 je Európskym rokom dobrovoľníkov. Chcela som sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí pracovali v celej Európskej únie, bojovali proti chudobe a sociálnej exklúzii. Chcela by som vás vyzvať všetkých petrických politikov, aby s nami spolupracovali v tomto roku, aby sa lepšie uznala práca dobrovoľníkov v rámci boja proti chudoby. Zároveň musíme zlepšiť aj infraštruktúru jednotlivých organizácií, lebo bez týchto organizácií by situácia mnohých chudobných bola ešte horšia. Takže teším sa na spoluprácu, chceme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami ako aj s politikmi a chceme zlepšiť situáciu pre dobrovoľnícke organizácie, ktoré bojujú proti chudobe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Gabriela. A pokračujeme tak, že keď teda niekomu dám slovo, tak zakývajte rukou, kde ste. Nech sa páči, Dora Kasimidis. Are, are you here? Dora. Dora, Dora. Please. Sorry. My name is Dora Kasimeris. That's why I didn't understand. Volám sa Dora Kasimeris, preto som nevedela, že mňa ste vyvolali. Čulinka. Προέρχομαι ε, από την Ελλάδα. Ε, εκπροσωπώ ένα σύλλογο. Ďakujem pekne za slovo pochádzam z Grécka, zastúpim združenie, ktoré má názov Aktida. A pred 6 až 8 mesiacmi sa nám podarilo zriadiť Centrum pre starostlivosť o deti. Je tu o deti, ktoré sú vážne choré a boli ošetrované v atenských nemocniciach. Pracujeme na predmestí Aten, teda máme dobrý prístup do Aten. Je tu určité fórum Jurča, ktoré sa otvorilo a sme veľmi radi, sme boli pozvaní na dnešné zasadanie. Ten problém, ktorý my vlastne máme, a vlastne prečo som aj ja sa rozhodla vystúpiť, je pristahovalectvo. Ja som bola, ja som bola na workshope číslo 2 tá práca tam bola dobrá, zaujímavá, boli tam rozličné názory, veľmi konštruktívne reakcie. Bola tam jedna mladá bulharka, ktorá sa snažila obhajovať svoj štát. Ona je novinárka a hovorila o tematike hraníc. Hovorila aj o tých prekážkach, ktoré vybudovalo Grécko. Musím povedať, že v Grécku samozrejme máme veľký problém s pristiavalcami, musíme sa snažiť to riešiť. To prostredie, v ktorom my pracujeme, je veľmi pekné. A máme tam peknú záhradku a nemáme tam ale plot. A predstavte si tú situáciu, že by každý tretí človek, ktorý by išiel okolo, išiel do vašej záhrady. No a to je ten problém. Máme veľa migrantov, hovorili sme o téme migrácie, integrácie, Hovorili sme o krajine, ktorá je na Prahu chudoby. Ako je, ako, akým spôsobom je možné integrovať migrantov? Ako je možné nelegálnych migrantov a bezdomovcov integrovať? Tu Nejde o osoby, ktoré by sa usadili v našej krajine s rodinami a ktorí si našli prácu. Nie, tu ide o ľudí, ktorí prekročili hranice a je to vlastne ako ten príklad s tou záhradou, ktorá nie je oplotená, do ktorej každý môže ísť. Áno, sme tu v určitom spoločenstve, ale dôležité je, aby sa spoločenstvo zaberalo týmto problémom. A to sa týka Grécka, je to veľmi dôležité. A potom je tu ešte príklad Turecka. Každý deň prichádza množstvo lietadiel z Turecka Otázka hranice je pre nás veľmi dôležitá. Tu sa hovorilo o solidarite, o bezpečnosti a o blahobite, ale nehovorilo sa o humanite. Tento pojem sa ako keby strácal. V Grécku zažívame rasizmus, to sme v minulosti nemali. Na začiatku, keď začali prichádzať pristahovalci, sme ich prijímali priateľsky. Ale teraz táto vlna pristahovalcov, už jednoducho už to nezvládame a v našej krajine je mm, veľká miera korupcie. Ne, nechcem tým povedať, že náš štát je štát, ktorý má iba problémy, ale my nedostávame dostatočnú podporu od Európy. Vo, vo Francúzsku a iných štátoch Nemecku máte hranice, tam pustíte iba tých, ktorých chcete ale k nám sa dostanú všetci a to je skutočne obrovský problém. Teraz som strávila niekoľko dní v Belgicku, pozerala som aj správy, videla som, že Atenská univerzita bola obsadená pristahovalcami. Predstavte si, že tu by ste mali tie isté problémy. Jednoducho už nechápem, kde žijem a teraz hovorím úplne otvorene. Už som zúfalý. Žijem na predmestí, ktoré sa nachádza 4 hodiny od Aten a o 8 jednoducho večer máme strach ísť na ulicu. Ale táto mladá žena odsudila tieto hranice. Ja nechcem povedať, že by nemala pravdu, ale chcem zároveň povedať, že sa snažíme zastaviť tieto toky pristahovalcov. Ten problém je samozrejme veľmi zložitý. Ide tu aj o hospodársky problém. Ale predovšetkým tu ide o sociálnu chudobu. Ide o to, že sú štáty, kde ľudia žijú v zložitých podmienkach. A jednoducho deti vyrastajú bez ľudkosti a oni potrebujú našu pomoc. Bola by som rada, aby sa takýmto ľuďom poskytla pomoc. A teraz, alebo pán alebo pani Vignov, predseda skupiny pre konsenzus. A je to pán, tak máte slovo. Oui, je prends la parole, monsieur le président, parce que je pense que... Beriem si slovo, pán predseda, lebo si myslím, že e, ľudia, ktorí sa zúčastnili konferencie o konsenze, pardon, ktorí sa nezúčastnili tejto konferencie, pardon, ešte raz sa opravedčím, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie, by sa teraz mohli cítiť tak trochu zranení slovami, ktoré tu zazneli z tých, ktorí sa nezúčastnili práce v tejto skupine. My sme proste mali určitú metodológiu práce, a tam bolo jasne povedané, čo táto konferencia konsenzu znamená. Možno, že niektoré z vašich návrhov neboli presne jasne formulované. Každopádne sú to závery, ku ktorým náš zbor dospel. Nie sú to experti, ktorí v ňom boli, ale sú to ich skutočné, autentické skutočnosti a ich názory. A tak ich treba aj brať. Tak treba k týmto príspevkom aj pristupovať. Tie návrhy treba brať tak, že ich formulovali ľudia, ktorí už čosi zažili. Sú to e, seniory, nemožno odborníci a majú svoje skúsenosti a ich návrhy si zaslúžia úctu ostatných. Hillary Bloom. Hillary. Hillary Bloom. Micro. Um, microphone. Jedna či dve veci a ospravedlňujem sa, že sa najhoršie tu asi správam, ale naozaj treba mať určitý tú mieru odvahy. Jedna vec, ktorú by som rada povedala, ne, e, postrehla som, možno to je chyba, možno v prvej skupine, keď hovorili o e, regulácii, regulovaní bankových inštitútov. Ide o e, o, o reguláciu tých, ktorí požičajú peniaze, pretože banky, banky viac menej sú regulované. Ja som teda trvala na celoeurópskej regulácii tých inštitútov, ktoré požičajú peniaze. Toto stretnutie má. Myslím si, že eh, E, treba si naozaj e, namáhať, e, treba si naozaj predstaviť, čo to znamená byť chudobným. Jedna z vecí, ktorú si treba predstaviť alebo zohľadniť, je to, že čoraz viac krajín má pravicové, extrémne pravicové vlády, ktoré obmedzujú práva chudobných. Takže sympatizujeme s chudobnými, ale v skutočnosti musíme aj uznať, že tieto vlády sú zvolené demokraticky a väčšina populácie teda asi nesúhlasí s nami a majú e, tvrdé, tvrdý prístup k chudobným. A my, mnoho z príčin chudoby e, s, ľudia nadnáša. Keď hovoríte napríklad o problémoch veľkých rodín, veľa ľudí vám povie, že by ste nemali mať deti, ktoré si nemôžete dovoliť. Ja to netvrdím, ja vám len tvrdím, že je veľa ľudí, ktorí to tvrdia. A jedna z vecí, ktorá tu neodznela, a to ma prekvapuje, je skutočnosť, že nikto nehovoril uh, o chudobe, ktorú si ľudia uh, spôsobujú sami. Ja hovorím možno ako Margaret Thatcher, ale nie som Margaret Thatcher. Nemôžeme ignorovať problémy alkoholu a drog. Je tu veľa problémov deti, tí, ktorí, kto, rodičov, ktoré, ktorí, ktorí sú drogovo závislí, potom sú tu rodičia, starí rodičia, ktorí nemajú dosť prostriedkov, dosť prostriedkov, aby sa postarali o deti. Toto sú problémy, ktoré nie sú nové. Alkoholizmus takéto problémy spôsobil už dávno, ale nikto to nespomenul. Namiesto, aby sme teda hovorili, že treba sa na problémy žien, my predsa o nich vieme. Vypočula som si tu veľa prísľubov, že bude viac výskumu. My nepotrebujeme viac výskumu. Dobre, mohli by sme možno ešte upresniť naše chápanie na ešte lepší úroveň, ale pomáhame nejakým chudobným ľuďom. Po, potrebuje, potrebujú pomoc. My to vieme, že sú potrebné e, tvrdé zákroky. Je tu množstvo, množstvo stiažností na tomto stretnutí. Mnoho, mnoho vecí sme pomenovali, ale bolo by pekné mať účast, zoznam účastníkov. Ak chcete, aby sa ľudia prepájali, bolo by bývalo užitočné mať e, zoznam. Nepotrebujeme to, keď prídeme domov. A chcem sa spýtať, ako sa vám podarilo získať toľko bielých tvári na stretnutie v Európe? Kde sú ľudia, ktorých vidím každý deň? ktorí sú z etnických menšín. Je ich tu príliš málo. Tento problém treba riešiť. Ja chcem počuť od ľudí, ktorí priamo sú zapojení do, do, v organizáciách, ktoré fungujú na mieste, lokálne organizácie. Nechcem, aby sme sedeli z hora a pozerali e, z hora na týchto ľudí. A teraz naozaj budem nepríjemná. Koľko stálo toto stretnutie? Niekto mi povedal, asi 300 tisíc eur. Je na tom ter- sú, na to, sú na tom teraz chudobní o niečo lepší za to, že sme sa tu zišli? Ja si to nemyslím. Vy si to možno myslíte, ja si to nemyslím. Čo vám dalo e, podnet e, dávať na stretnutie o chudobe šampanskej? V Spojenom kráľovstve my hovoríme o Európe a o ľuďoch, ktorí tu pracujú ako o sviniach priválové. A, a to sme boli teraz my. My sme boli pritom. A ja som sa stala takouto svinou priválové. Nepotrebujem také noble jedlo. Bolo to neprimerané. Mali sme dostať štandard e, e, jednoduchý chlieb so syrom, jablko, paradajku a možno na obed rýžu a e, nejaké strukoviny. Je tu niekto chudobný? Je tu niekto chudobný, kto by sa potreboval e, najesť z dotovaného jedla? Podľa mňa je to nechutné. A niekto tu povedal, že to je bežné, bežné, e, bežný štandard v Európskom parlamente. Tak majme trošku lepší štandard. Ja nechcem byť ako oni. Nechcem konzumovať dane, ktoré musia platiť z DPH e, chudobní ľudia, aby sa dotovala táto operácia akákoľvek jej časť. Je to nechutné. A namiesto, aby sme o, tu, o tom všetkom tu len hovorili, ja som si vyprázdnila nepotrebné tašky, dám ich k dverám a chcem, aby ste do toho dali peniaze a daj, dajte to bezdomovcom. My sme všetci mali zaplatené výlohy oveľa štedrejšie, než potrebujeme. Neviem prečo. Ja, prečo by som ja mala zarobiť na konferencii o chudobe? Nie je to do, dobré. Nechávam túto, túto tašku a všetkých vás žiadam, aby ste do toho prispeli. A keď budeme organizovať takúto konferenciu na budúce, e, e, zorganizujte to primeranejším spôsobom, skromnejším spôsobom. Ďakujem. Much, Hillary, these meetings... Ďakujeme Môžem vás uistiť, že tieto stretnutia e, zažilo, za, zažilo veľa sil, e, silných, intenzívnych príspevkov. slovo má teraz pán Franz Wolfsmeier. Po tomto príspevku nie je jednoduché vrátiť sa k téme, o ktorej si myslím, že pracovnej skupine 1 sme sa k nej viackrát vyjadrili, ale v správe sa nenachádza. Ide o význam sociálnych služieb a služieb v zdravotníctve. Ich potreba stúpa. Všetci vieme o problematike e, že teda ľudia, ktorí sú odkázaní na tieto služby, ich počet vzrastá a aj v ostatných e, rokoch sa ukázalo, že tieto služby sú akýmsi e, motorom e, práce, ktorá je zameraná len na profit, len na zisk. Mnohé činnosti ktoré sa nezameriavajú na e, ziskovú činnosť, boli e, e, iniciované ľuďmi, ktorí sami sa nachádzajú v takejto situácii. Tieto služby možno považovať za realizáciu vlastných práv postihnutých, teda ľudí s postihnutím ide často o starších ľudí. Často ide o ženy, ktoré sú v zlej situácii, ale treba sa postarať aj o ženy v rodinách, ktoré sa starajú o, svoje, o svojich príbuzných. Tieto skupiny ľudí sa často nachádzali v zlej situácii už v minulosti, to znamená, zlé odmeňovanie, žiadne šance na profesný rast, veľký pracovný tlak. A teraz vidíme, že mnohé štáty riešia svoje finančné problémy tým, že krátia finančné prostriedky určené pre túto oblasť. Teda na jednej strane vidíme, že situácia je taká, že táto problematika je stále naliehavejšia, na strane druhej eh, financie stále menej, čo vedie k tomu, že sú zaťažené rodiny, že eh, eh, je zaťažená zaťažený aj personál, ktorý pôsobí v tejto oblasti služieb. Viackrát eh, sa eh, tu hovorilo o týchto službách a ja som za to, aby sme to zakomponovali do správy. Na eh, jednej strane je potrebné eh, postarať sa o to, aby eh, sme na európskej úrovni v smernici o poskytovaní zdravotných služieb zakomponovali teda do nej poskytovanie korektných a primeraných služieb. Som presvedčený o tom, že tento druh služieb je veľmi dôležitý pre budúci ekonomický model, tak ako si ho želám. Už som spomínal, že to bol akýsi motor pre eh, vznik nových pracovných miest, ale včera sme už hovorili o tom, že treba mm, aj v politike diskutovať predsa o tom, v akom svete v budúcnosti chceme žiť a tieto služby s tým skutočne majú veľa dočinenia. Takže som za to, aby sa uskutočnila dôkladná analýza a to aj zo strany Európskeho parlamentu. Spolu s komisiou by sa mal e, vyvíjať tlak tým smerom, aby e, štruktúrálne prostriedky e, nasmerované do tejto oblasti boli poskytované vo väčšom objeme. Ďakujem, Franz Dimitros Tamuris han har avvikit för tillfället i alla fall. Kinga Bielek. Eh, Takže Kinga Bielek. Hello, here, left, here, left, here. Um, thank you, uh, Mr. Mr. President. Uh, I'm from Poland, so uh, I will speak Polish. Um, dzień dobry Państwu. Jestem um, z Fundacji SOS Życie. Uh, E, która jest członkiem forum Solidarność Europejczyków na rzecz e, praw człowieka. Som z e, Polska, teda budem hovoriť po poľsky. Mám dve veci, s ktorými by som sa vás chcela obrátiť v súvislosti s konferenciou o konsenze. Chápem, že tu nie sme všetci odborníci a z tohto aspektu by som rada niečo doplnila, najmä k tomu, čo sa týka nových technológií. Bola by som rada, keby sa zohľadnilo, že nové technológie a spôsob, akým sa e, využívajú a teda e, tie prístroje, nové technológie, ktoré sú poskytované seniorom a spôsobujú im problémy pri e, používaní, by e, mali byť prispôsobené týmto e, ľuďom. Tie návody skutočne nie sú písané pre ľudí, sú písané pre technikov, inžinierov, informatikov. Takže by sme sa mali začať zamýšľať nad tým, ako prepojíme napríklad to, čo už je nám známe z psychológie, s tým, čo nám píše inžinier. Nesmieme sa snažiť e, premeniť týchto ľudí a snažiť sa teda o to, aby všetci týmto návodom rozumeli. To je jedna vec. A druhá vec je nasledovná. Musíme sa naučiť e, prispôsobovať dizajn týchto technických eh, výrobkov tak, aby vyhovovali nám ľuďom, aby boli priateľské k užívateľom, aby eh, ich obsluha bola intuitívna. A to nám následne umožní byť v styku s tými, s ktorými chceme v 21. storočí eh, Eh, už takéto eh, veci eh, z 20. storočia nemajú miesto. Ja som sa na predchádzajúcich konferenciách nemohla zúčastniť. Mám však na vás prozbu, ak sa bude takéto niečo organizovať znovu, v zhrnutí by som rada videla, ktoré závery vďaka nám boli e, zrealizované, čo sa uplatnilo, čo je v procese riešenia, čo sa ešte plánuje. To som totiž nikde nepočula. Čo sa napríklad deje so závermi minulých stretnutí, aby sme nemali všetci e, pocit, že takáto sociálne zameraná konferencia sa koná len preto, že to niekto má v popise práce, e, ale aby to bolo preto, že ozaj chcete vedieť, čo e, chce počuť priemerný Európan. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Budeme musieť sa blížiť k záveru a preto musíme dať slovo teraz tým, ktorí sú našim panelistami. A bolo by dobre, keby ste zareagovali na niektoré pripomienky, komentáre. Ešte tí, ktorí vystúpia, poprosím, boli veľmi struční, lebo ak chcete dostať odpovede od panelistov, musíte byť veľmi struční. Takže teraz Eva Rosenberg. Eva Rosenberg. Yeah, please. Thank you, Chair. I have a comment on the workshop number three. Like and... Ja mám pripomienku z pracovnej skupiny číslo 3. Niektoré z pripomienok už dnes odzneli, pretože to by bol myslím, že treba zdôrazniť ten štruktúrálny, tú štruktúrálnu úroveň, um, pretože v otázke spotreby a čo? Jednoducho, čiže bolo by treba, aby sa tým spôsobom odrazila aj to zniženie spotreby. Teraz Mozes, neviem, aké je vaše priezvisko, ale asi ste tu niekde, Mo- Mozes. about the indicators. It was said that... E, ja by som sa chcel vyjadriť k indikátorom. Bolo povedané e, na našej na, na e, workshope, ale ja som bol na inom, že musíme bojovať proti chudobe a robiť um, vyhodnotenie ich indikátorov chudoby. Ja v zásade s tým súhlasím, ale mali by sme E, buď pokračovať v tom, alebo sa vrátiť späť. Počul som množstvo ľudí, ktorí tu hovoria o extrémnej chudobe, chudobe, takej či onakej chudobe, ale ako to meriame? Pretože extrémna chudoba, to by mala predstavovať absolútnu chudobu, to je v poriadku, to znamená, že už chudobný e, nedostane vonkoncom nič z týchto všetkých definícií, ale my musíme prijať politiky, aby sme dokázali bojovať eh, proti týmto druhom chudoby, my musíme mať takéto definície. A ja môžem uvieť iba jednu definíciu eh, OSN, to sú 2 doláre na deň, ale v Európe to tak nefunguje, pretože to musí byť 60 toho z priemerného príjmu. no, čiže akým spôsobom vypočítame absolútnu chudobu? Máme 40 práh, potom máme 50 ktorý je tiež daný. Čiže um, je množstvo akademických kníh, niekde sa povie, hovorí, že to 50 niekde je to 40 ale my musíme to presne zadefinovať, o čom hovoríme. Budem príklad. Naša vláda, keď hovoríme o chudobe, oni povedia, nehovoríte o chudobe, hovoríte o riziku chudoby a nie o chudobe. Tak prečo potom toto slovo existuje, riziko chudoby? Potom no toho treba vymazať. Hovorili sme tu o jednom indikátore, ukazovateli. A nemôžete celkom pochopiť situáciu, ak nebudete mať aspoň dva ukazovatele. A to je nejaký ukazovateľ, ktorý je k dispozícii a tento ukazovateľ musí zmerať to, čo ľuďom chýba. Ak máte 4 z 10 vecí, tak si už spadáte pod kategóriu absolútnej chudoby. Ak uh, máte 3 z 2 z 3, tak ste v chudobe v kategórii chudoba. A teraz Európska komisia vypracovala štúdiu o zavedení rozpočtov na báze štandardov, čo by mohlo znamenať e, alebo obsahovať, že čo potrebuje priemerná rodina. A ja si myslím, že mali by sme, mali by sme tento ukazovateľ preskúmať, pretože je treba urobiť ďalšie vypracovať teda záver z tejto konferencie o chudobe. Jednoducho um, náklady na živobytie e, neustále rastú a z Európy sa stáva teda chudobná Európa, e, starnúca chudobná Európa. E, pretože Ďakujem pekne za slovo. Teraz predseda, máme presne 30 minút a nemáme viac a pravidlo je také, že musíme presne ako skončiť. Takže teraz dám slovo na niekoľko pripomienok e, pozvaným hostom a našim dvom poslancom z Európskeho parlamentu. Takže začnem trošku iným smerom. Dám slovo pani e, Laura Kurke, pani Reuterovej. a ešte nám zostanú nejaké minúty, tak ešte možno, že niekomu by som mohol dať e, slovo z e, niektorých z tých, ktorí žiadali o slovo, ale nemôžem dať všetkým, pretože nemáme na to priestor. Takže pani Laila Kurke, ktorá je predsedničkou Európskej sociálnych vecí z Ekosoku. Laila. Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, ďakujem, že ste ma pozvali, aby som tu vystúpila na e- Agore za ECOSOC, za ekonomický, hospodársky a sociálny výbor európsky. Dovolte, aby som vám zablahoželala za zorganizovanie tejto agory a myslím si, že najdôležitejšie bolo venovať sa otázkam chudoby ktorá sa týka zdá viac ako 100 miliónov ľudí v Európe. Aj keď boj proti chudobe je predovšetkým zodpovednosti členských štátov, myslím si, že rozmer európsky je vymradne dôležitý, pretože ciele, ktoré sú platné po celej EÚ, pomohli zefektívniť národné politiky a budeme pokračovať v tomto aj ďalej. Dlhodobá dôležitosť sociálnych víziev si vyžiada uznanie, a takisto musíme mať aj tie tzv. meké zákony, aj keď ich teda máme, stále to nie je možné bez silného politického záväzku a vo, vodcovského postoja alebo silného postoja a bez toho, aby členské štáty sa to presadzovali. No, myslím si, že nielen sme boli úspešní v tom, že o, o tomto diskutovali, Eh, o chudobe, ktorá je výsledkom krízy, ale sme, sa nám podarilo zdôrazniť aj to, že tieto problémy sa týkajú vlastne každého občana. Keďže členské štáty škrtajú svoje výdavky na sociálne politiky, určite tu sociálna kríza bude pretrvávať, aj keď sa ekonomika oživí. Toto by mohlo predstavovať vážnu hrozbu európskemu sociálnemu modelu a taktiež cieľom sociálneho trhového hospodárstva, ktorý je v stratégii Európa 2020. Takže je potrebné konať urgentne. Musíme sa sústrediť na aktívnu stratégiu inklúzie, teda začlenovania, ktorá bude zabezpečovať Mm, minimálny príjmy s prístupom k pracovným trhom a k, pre, s kvalitným službám pre všetkých. Chcela by som zdôrazniť, že priority politik eh, musia ísť ruka v ruke s finančnou podporou, pretože keď vlády eh, škrtajú rozpočty, Európa potrebuje taký rozpočet, ktorá bude, ktorý bude podporovať politiky sociálnych priorít a preto to musí byť eh, súčasťou politiky sociálnej, sociálnej politiky. Mm, Ekosok sa týmto otázkam venoval v posledný, posledných rokoch alebo poslednom roku. Vytvorili sme takisto kvôli tomu osobitný výbor, ktorý spolupracuje s občianskou spoločnosťou a z tohto roku e, hlavný záver je, že dialog e, a spolupráca, ktorý, ktoré boli spustené v minulom roku v Európe, musí pokračovať ďalej E, smerom k, k cieľu odstránenia, úplného odstránenia chudoby. Takisto kroky, ktoré boli podniknuté, zvýšili povedomie o tom, aká komplexná otázka je otázka chudoby a takisto, aké sú výzvy pri e, zabezpečení zmeny. Ale je dôležité predovšetkým, aby sme mali politický záväzok. S chudobou existuje množstvo vecí, my budeme musieť teda pracovať ďalej na iniciatívach aj na splnení stratégie Európa 2020. Maďarské predsedníctvo um, požiadalo viacero vypracovanie zaujímavých stanovísk, napríklad aj k situácii um, Rómov. Takisto budeme musieť pripraviť stanoviska k témam, ako sú sociálne začlenanie, bezdomovectvo, a podobne. Dámy a páni, chcela by som ešte zúrazniť, že ECOSOC e, predstavuje tú účastnú demokracie, to znamená, že sa zúčastňujú na nej samotní občania. A v tejto úlohe je výbor ekonomický, Európsky ekonomický a sociálny výbor hodnotným partnerom európskeho, európskej verejnosti. Chcela by som takto poďakovať aj Európskom parlamentu za to, že nás sem pozval aj, že zorganizuje túto agoru tak z koncepčného hľadiska ako z hľadiska organizačného. A ja vítam pokračovanie našej efektívnej spolupráci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Leila, za toto hodnotenie a dodržanie stanoveného časového formátu. Vy máte veľké skúsenosti s prácou v sociálnych otázkach, v sociálnych otázkach.

dôležitá otázka, predovšetkým pre našu inštitúciu, lebo my sme vlastne taký zastupujúci orgán pre mimovládne organizácie. Máme desiatky členov, väčšina z nich je tu a, a sú tu mnohé názvy. Europe, EAPN for sure, ADTK Mond, My Organization, INA, uh, European Women's Lobby and others. And if I... Mnohé ďalšie organizácie takisto. Takisto je dobré, že ste tu a myslím si, že je dôležité, že máme takúto možnosť diskutovať. Hm, určite tu bolo veľa uh, prekvapení. Ja by som to nenazýval populizmom. Chápeme, kde sme. Sme v Európskom parlamente a to je uh, výsledok dlhej bitvy, ktorú sme museli uh, prejsť. Mám tú výsadu, že som tu už po tretí krát a uh, Izabel bude čoskoro hovoriť uh, v rádiu tu v Bruseli. To isté e, tvrdil Libor. Nepočúvam však české rádio. Sme radi, že tento proces bude pokračovať, lebo aký je jeho účel? Nejde o to konkurovať inštitúcia, nejde o otázniky nad legitimnosťou europoslancov. Ocenili by sme, keby e, lavice poslancov boli zaplnenejšie, než sú. Mali by ste chápať, že kolegovia e, týmto spôsobom strácajú možnosť s nami hovoriť. Chceli by hovoriť e, ľudí, ktorí majú pochybnosti, prečo by mali voliť Európsky parlament. Ak sa pozriete na štatistiky, tak tie jasné ukazujú napríklad Ukrajiny, ako je Belgicko. Um, kde je povinnosť hlasovať, klesajú percenta. Extrémna chudoba, nuž, nie je tu účasť vo voľbách, pretože nevidia zmysel v hlasovaní, pretože si myslia, že politiky sa tým nezmenia. A podľa mňa toto je e, možnosť, ktorá sa nevyužila a chcel by som e, Izabel Libor a ďalší, ktorí tu sú tu, požiadať, aby zastali toto posolstvo iným poslancom, ktorí tu nie sú. Chceme, aby ste pochopili, čo je občianský dialog. Včera sa tiež aj dnes hovorilo, aký je vlastne politický účel parlamentu. Sociálna politika patrí do kompetencie členských krajín. Áno, ale na druhej strane zoznam je dlhý nielen boj proti chorobe, nielen počas Európskeho roku. Dám vám príklady. Sociálne služby vo všeobecnom záujme. Áno, k tomu napríklad hlasuje parlament. Zákon o jednotnom trhu. To sa všetko diskutuje tu a to má dopad na sociálne politiky. Okrem toho je tu aj otázka, ako v budúcnosti budeme robiť sociálne služby vo všeobecnom záujme. Single permit ďalej sezónni pracovníci a tak ďalej. Takže ten zoznam je veľmi dlhý. Nebali by sme za, e, zabúdať na správu podimaty. Čo súvi, ako súvisí s chudobou? Nuž, bola by to možnosť vyvodiť konsekvencie z krízy, pochopiť, že výsledok krízy bol vlastne výsledok špekulácie, nekontrolovateľnosti, netransparentnosti trhu. A preto hlasovanie o správe Podimaty pozitívnom zmysle by mohlo vyslať signál. signál. Ešte tri dôležité témy. Otázka solidarity napríklad. Solidarita nie charita. Organizácia, ktorú, ktorej som členom, sa volá Solidára. Má to svoj dôvod. Je to široký prístup a otázka retri, e, distribúcie solidarity a otázka, ako organizovať systém solidárnosť v rámci členských krajín. E, globálne i na európskej úrovni. Toto je ten účel. Ďalej potom otázka rovnosti. Bolo povedané, áno, rovnosť medzi európskymi členskými krajinami narastá, neklesá. Bohatí sú ešte bohatší, chudobní sú ešte chudobnejší a tí v strede idú smerom k tým chudobnejším, nie nahor. Toto je sociálna realita v členských krajinách. To sú fenomény v Európe Ľudia nedokážu sa uživiť svojimi prácami. Ľudia zarábajú čoraz menej a je tu tiež otáznik nad sociálnym dialogom, pretože veľa specí sa uh, vy, vysúva z Európy, takže odbory na to ani nemajú vplyv. V neposlednej miere otázka, ako môžeme dosiahnuť tieto ciele a pokročiť v boji proti chudobe. Máme k tomu Lisabonskú zmluvu. Máme sociálne záväzky. Platformu pre chudobu. Európu 2020. Nie je to brilantné, ale nejaký pokrok sa udial. A keď ide medzi inštitucionálnou spoluprácu, je tu potreba odkazovať sa na to. Sme určití lobbysti, ale určitý, určitým spôsobom aj sociálni poskytovateľia My nie sme jedinými, e, nie jediní, ale sme nimi. Potrebujeme túto možnosť pomôcť ľuďom charitatívne, ale naozaj ukázať, že sú tu možnosti a pozrieť sa mimo Európy, pozrieť sa na Brazíliu. Sociálne politiky pomohli e, dostať 30 miliónov ľudí z chudoby. Takže diskutujme e, naše možnosti. 5 krátkých návrhov, ako by sme mohli pokročiť v tomto programe. Poprvé, musíme pokračovať zdôrazňovať sociálnu dimenziu Európy 2020. Pomôže to bojovať proti trhovým silám v európskych inštitúciách. Musíme po druhé mať konkrétne akcie, konkrétne politiky, merateľné politiky, sociálne mimovládky i ľudia v chudobe najlepšie vedia posúdiť, aká je ich efektívnosť. 3. Potrebujeme finančnú podporu. To znamená, že Európsky sociálny fond nie je na pomoc členským krajinám skryť, že nedostávajú dostatok tréningu a využívajú prostriedky z EÚ. Takže Európsky štrukturálny a sociálny fond, toto sú štrukturálne podpory konkrétnym politikám, opatreniam von z chudoby. <coughs> Bojovať proti rôznym fázam chudoby. Bolo dobre vypočuť si o chudobe rodín, ktoré majú v, v extrémne podmienky. Ľudia vo vidieckých oblastiach. Musíme mať na pamäti, že nie je tu len jediná fáza chudoby, je tu viacero fáz. Naši členovia zdôrazňujú, ako je dôležité sami zažiť chudobu. My pracujeme s vami, spolupracujeme, potrebujeme váš feedback, vieryhodnosť. Niekto tu kritizoval, že sme bieli. Sme dosť bieli, je to pravda, vieme o tom. Posledná vec, splňanie politik v členských krajinách. Myslím si, že zo sociálnej platformy už dlhodobo diskutujeme, či potrebujeme sociálne platformy v členských krajinách. Ak by vo všetkých krajinách boli sociálne platformy organizované, bola by tu veľká variabilita a ak by členské krajiny pochopili, že je potreba sociálneho dialogu, nie je to vždy evidentné, je tu tiež potrebná komplementarita v sociálnom dialogu. To by svet zlepšilo. U, ukončil by som uh, Stefanom Eselom ktorý má 93 rokov a vo Francúzsku nedávno publikoval krátku knihu, ktor, ktorá bola o chudobe. A ak chceme po, po, potlačiť e, chudobu, musíme byť, ako on píše, endine. Ďakujem pekne ešte predtým, ako dám slovo ďalším rečníkom. Že chcem povedať, toto je veľká sála, sedíme tu úplne hore na určitom pódiu, ale zároveň sme takí istí ako vy, zaberám sa tými, tými istými úlohami. Musím ešte povedať, že nachádzame sa v sále, ktorá sa takmer vôbec nevyužíva na iné účely ako pre potreby Európskeho parlamentu. Toto je veľké gesto a prejav veľkej vôle, že pre našu Agoru nám uvoľnil túto sálu a že vlastne považujú naše zasadanie za rovnako dôležité ako svoje nasadania. To je veľmi dôležité. A vlastne môžeme využívať najväčšiu sálu, sálu v tomto parlamente. Teraz by som dal slovo najprv Isabel a poprosím, aby ste si rozdelili spravodlivé tých 15 minút, ktoré mám v dispozícii. Nech sa páči. Attendez que j'ai parlé. <laughs> euh, voilà, donc on arrive au terme de... Je pravda, že sme e, na konci dva pol dňovej práce. Úprimne povedané, vypočula som si tu toho veľa. Pokryli sme celý rad oblastí. Chceli sme vytvoriť agoru z troch častí, e, z troch oblastí poslancov, tých je tu dnes eh, dosť málo, včera ich tu bolo trochu viac. Eh, každopádne my, eh, poslanci Európskeho parlamentu, máme teraz zodpovednosť urobiť niečo s tým, o čom sme hovorili. Potom sú tu nevládne organizácie, samozrejme e HSV, ktorý je veľmi významným kontaktným miestom. A tiež občania, ktorí tu spolupracovali počas týchto dva pol dení mm, v práci na rôzne témy. A to, že sme takto e, to koncipovali, že tu bol parlament, občania, ESV, e e, bol najlepší spôsob, ako dosiahnuť to, že sa vypočuli skutočne všetci. Je to veľmi Eh, obsiahla téma. Niektoré veci sú veľmi konkrétne, napríklad keď sme hovorili o nových technológiách a podobne. Ďalšie témy sú trochu všeobecnejšie. Každopádne sa týkajú všetkého, čo nám spôsobuje starosti, čo nás rozhorčuje, ako sociálna kríza. Eh, tu všetko nahlodáva a potom e, tu e, máme stratégiu 2020, minimálny zaručený príjem a ďalšie témy, o ktorých diskutujeme v parlamente. Niekto ktoré odporúčania od nás požadujú, aby sme všetky uznesenia, ktoré prijímame v parlamente, sa snažili aj zrealizovať. Áno, prijímame tu rôzne uznesenia, niektoré lepšia, lepšie, niektoré horšie. E, tento hlas by sme však mali vypočuť našou zodpovednosťou, zodpovednosťou pána Roučka a mňa. Osobne je zobrať si tento materiál a predložiť ho konferencii predsedov, e, tak jednotlivým poslancom, jednotlivým výborom a Neviem ešte v akej forme, ale mali by sme sa zaviazať, aby my zodpovední za Agoru v Európskom parlamente sme sa e, na vás opäť obrátili a e, zložili vám e, vlastne účty, čo sa vykonalo, čo sa nevykonalo. Niektoré veci sa ťažšie presadzujú tak v Európskom parlamente, ako aj v Rade či v členských štátoch, ale my sa nevzdávame a určite vám budeme referovať o výsledkoch. E, Dáma z Polska sa pýtala, aký bol výsledok Agory a čo môže očakávať. Teraz predchádzajúca Agora sa zaoberala klimatickými zmenami. Asi ste podobne ako ja zistili, že pred tromi rokmi otázka klimatických zmien bola viac teority, teoretickou otázkou, ale teraz sa to stal skutočný politický problém, ktorý sa rieši v parlamente a na medzinárodných politických fórach. Nechcem predbiehať výsledky práce, ale skutočne je to politická téma. E, e, rada by som naformulovala takéto prianie. Je naozaj veľmi dôležité, aby otázka extrémnej eh, chudoby a chudob, ako sme ich nazvali aj v množnom čísle, sa stali eh, skutočnou politickou témou, tak ako sa politickou témou stala aj problematika klimatických zmien. Pro, eh, pre parlament, pre radu, pre členské štáty urobíme preto všetko. Ďakujem. Už no, myslím, že nemôže nikto spochybňovať vaše, vaše zapojenie, vašu záujem o túto tému. Libor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som poďakoval vám všetkým, bez ohľadu na to, že či pochádzate z organizovanej občianskej spoločnosti alebo z konferencie Konsenzus, teda zo, z orgánu, ktoré zase sú zastupcovia našich občanov. Tu v Európskom parlamente, tak ako som tu už spomínal, sme e, poslanci volení v 27 členských štátoch, ktoré zastupujú 500 miliónov pracovníkov. Ale ako už bolo povedané, my nemôžeme vyriešiť e, problém osamotenie. Ani komisia sama, ani Rada Európska to nemôže. Ako vyplýva z našich odporúčaní, musíme pracovať spoločne na všetkých úrovniach, vo všetkých krajinách, vo všetkých aspektoch znamená, že na, bieri, na úrovni európskych inštitúcií a som rád, že budeme tomto pokračovať aj v budúcnosti, napríklad, že budeme posilňovať aj spoluprácu a umožňuje to aj Lisabonská zmluva, teda spoluprácu medzi Európskym parlamentom a ECOSOKom. Ako ste odporučili, musíme posilniť aj spoluprácu medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi. pretože Áno, žijeme v Európskej únii, ale väčšina aspektov sociálnej politiky, politiky vzdelávania a ostatných aspektov, ktoré súvisia s chudobou, sú veci, ktoré spadajú pod zodpovednosť členských štátov a v niektorých e, e krajinách dokonca vzdelávanie je v zodpovednosti regiónov. Takže preto musíme posilniť spoluprácu medzi všetkými úrovniami v rámci EÚ. Musíme spolupracovať s regiónmi, s mestami a musím s verejným sektorom, súkromným sektorom a samozrejme s vami, organizovanou občianskou spoločnosťou, nesmiem zabudnúť ani na dobrovodníkov. Takže to nie je žiadna náhoda, že Európska komisia vyhlásila rok 2011 za rok dobrovoľníckej práce. Pretože tak, v Európe takmer 100 miliónov ľudí, ktorí sú e, zapojení do neplatených e, dobrovoľných e, činností, či už to bude šport, vzdelávanie, boj proti chudobe, pretože aj my tuto sa snažíme posilniť tieto aspekty. Ďakujem za vaše odporúčania. Nemáme čas ísť eh, do detajlov. Ale čo je pre nás dôležité, a spomenula to už aj eh, Elizabet, že tieto odporúčania budú odovzdané predsedníctvu Európskeho parlamentu, budú odovzdané lídrom všetkých politických skupín, príslušným výborom, eh, výborom, alebo teda výborom, ktoré sa buď týkajú alebo venujú rozpočtovým otázkam alebo kultúrnemu výboru a podobne. Takže všetky tieto vaše príspevky sú veľmi hodnotné. Ja by som chcel prečítať iba niekoľko z týchto odporúčaní. Európa 2020. Spomenuli ste, a myslím si, že to je aj dobrá pripomienka, že na úrovni Európskeho parlamentu by sme mali vytvoriť koherentnejšiu štruktúru do roku 2020, ktorá by riešila otázky stratégie koordinovanejším spôsobom. Odporúčali ste, a to je myslím si, že názor nás všetkých, že potrebujeme prísnejšie pravidlá pre financovanie, aj potrebujeme aj pre rozpočet, ale nesmieme zabúdať na rozpočet, pretože ako ste správne zdôraznili vo vašich odporúčaniach, žijeme v Európe, máme európsky sociálny model, áno, je niekde v niektorých krajinách rôzny, ale sú určité práva, ktoré sú zahrnuté aj v charte základných práv a tieto sú v kontraste s naš, našim v kontraste s tými, ktoré sú v Severnej alebo v Južnej Amerike a podobne. musíme sa pozrieť na finančnú perspektívu. Finančná perspektíva 2014 až 2020, takže je veľmi dôležité, aby vaše nápady sa odrazili aj vo finančných prostriedkoch, aby sme tieto strukturálne fondy využili, aby sme využili aj Európsky sociálny fond, aby sme využili na to, aby sme bojovali proti chudobe. Pretože tak, ako ste správne povedali, miera chudoby, žiaľ, v ekonomickej kríze za posledné dva roky sa zvýšila. My ste o tom hovorili nie aj na pracovnej skupine číslo 1, ale aj v ostatných e, pracovných skupinách. Takže ešte raz ďakujem pekne za príspevky. Môžem vám slúbiť, že sa nestratia tieto závery a som si istý, že Európska komisia, Európska rada majú, budú mať záujem o to, aby si vypočuli a prečítali to, čo ste odporučili a čo ste zistili. Napokon niekoľko praktických poznámok. Budeme to musieť za do úvahy, budeme musieť s tým ďalej pracovať, pretože sme túto aj vaše pri podmienky, ktoré ste uviedli z hľadiska um, z hľadiska pohostenia, teda aké, čo vám ponúkneme na budúce um, na občerstvenie a podobne. Toto všetko vezmeme do úvahy. Všetko sa samozrejme neudeje za noc, ale môžem vám slúbiť za ruský parlament, že budeme spolupracovať s vami nielen v oblasti legislatívnej práce, ale aj v oblasti organizovania podobných udalostí. Ďakujem pekne. Nebojte sa, čo skoro sa blíži ten skutočný koniec. Chcel by som sa najprv poďakovať za tú iniciatívu, ktorú Libor Rouček a Isabel Durán zahájili boli to podpredsedovia parlamentu, ktorí presvedčili Európsky parlament a poskytol najlepšie priestory na túto schôdzu. Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť do efektívnej a plodnej spolupráce medzi volenými zástupcami Európskeho parlamentu a medzi inštitúciou, ktorú ja reprezentujem, čo je teda ECOSOC ide tu vlastne o zrkadlový obraz vlastne toho, ako je organizované naše spoločenstvo. Vidíme, ako môžu spolupracovať ľudia z rozličných organizácií z Európskej únie. Máme tu určitú spoločnú rolu. Musíme sa snažiť spoločne ovplyvniť prácu v Európskej únii. A pre mňa je veľmi dôležité, aby sme a angažovali ľudí, aby sme mali udržateľnú Európu a pod tým ja rozumiem to, že je to vo všetkých ohľadoch, nielen čo sa týka hospodárskych a sociálnych otázok alebo životného prostredia. Nie, nie, sú tu aj iné veci, ktoré sa opiera Európska únia, napríklad dlhodobá udržateľnosť. Sú tu veci, ktoré dnes nevieme posúdiť, ale pozrite sa tisíc rokov dozadu, vidíte, aké obrovské zmeny nastali. Chcem sa poďakovať aj našim tlmočníkom. Chcel by som poprosiť ešte tlmočníkov o to, že predtým, ako bude mať skutočný záver, tu ešte si vypočujeme určité hudobné predstavenie a je to tak, e, taká, taká špecifická piesň, ktorá bola vytvorená pre tieto účely a potom sa tu predčíta aj text, ktorý sa bude spievať. Vieme, že hudba všetkých spája ten text sa prečíta, chcel by som poprosiť našich tlmočníkov, aby nám s tým pomohli, s týmto textom. Kto prečíta tento text? Please. Eh, môžem teraz povedať, že no, ja to môžem prečítať po anglicky, je to vlastne tak, že musíme skončiť do jednej hľadiska tlmočenia a ja prečítam ten text a potom samozrejme pieseň bude bez tlmočenia. Ja by som chcel spýtať, kto prečíta ten text? No, zatiaľ nevieme, že kto to bude. A nech sa páči, prečítajte. J'ai un bateau, c'est une galère. Mon port d'attache, une misère je suis je cherche un regard. Máme tu loď, je tu prístav, do ktorého ideme, pomôžte mi. Musíme pozbudiť nádej, veziem sa v metre, ale na konci tunela je nádej. Mrznem svetlé ulice na asfalte, snažím sa nestratiť tú, tú e, nádej. Na horizonte sú, ale tie malé možnosti, ako si privyrobiť. Pôjdem možno aj na úrad práce, možno niečo nájdem. Videli ste ma, že som na ulici, teraz som už na úrade, čakám, možno sa niečo podarí. Začal som tu svojho času ako obyčajný plavčík, mal som 16 rokov, ale mám nádej, teraz už mám loď, môj prístav je chudoba, pomôžte mi. Le texte est de Loïc Jubin et la musique de Loïc de Yves Mornay. Pardon.